návštevník má si nejaké osobné problémy, určite sa o neho postaráme v každom prípade. E, vážené kolegyne, kolegovia, e, chcel by som vám oznámiť, že Výbor pre životné prostredie včera prijal správu k Parížskej dohode. Týmto je splnená formálna eh, požiadavka, formálny predpoklad preto, aby plénum dnes mohlo eh, hlasovať o správe, ktorú nám predstaví kolega Lavia. Ide o historické hlasovanie, keďže prijatím tohto textu eh, robíme posledný politický krok na ceste k ratifikácii zo strany EÚ, pokiaľ ide o Parížskú dohodu. A s našim eh, hlasovaním eh, sa stáva eh, cesta voľná preto, aby celá dohoda nadobudla potrebný počet členov na to, aby vstúpila do platnosti na celosvetovej úrovni. Nie ani len rok po tom, čo bola vytvorená v Paríži v decembri 2015, by to bol vynikajúci výsledok a bolo by to ešte včas eh, pred nasledujúcou konferenciou COP22 v Marrakeši. Tým by EU dokázala eh, svoju eh, vodcovskú úlohu v tejto dobe. Prešlo 8 rokov, teraz prešlo len 9 e, mesia- e, od, e, od, od Kyoto, teraz prešlo len 9 mesiacov od vzniku Parížskej dohody. Som veľmi rád, že sa že súhlasili v takomto slávnostnom rámci si pripomenúť uzavretie Parížskej dohody E, prišiel k nám generálny e, sekretár Banky Mun, ktorý určite patrí jeden z hlavných, e, k hlavným architektom tejto dohody. Chceli by sme vám srdečne poďakovať za toto vaše úsilie a chceme vás srdečne privítať v Európskom parlamente. Naša vďaka dnes však patrí aj Francúzskej republike, ktorá e, hostila konferenciu COP21 a e, prejavila obrovské politické e, úsilie, aby došlo k dohode a preto ma veľmi teší, že aktuálna predsedníčka konferencie COP21 je medzi nami a pani Segundrael, chcel by som vám týmto poďakovať vám v zastúpení celej francúzskej vlády. Generálny tajomník Organizácie spojených národov banky Moon nás teraz poctí krátkým prejavom a na záver si vypočujeme predsedov politických e, skupín a potom následne prejdeme k hlasovacím postupom. Nech sa páči, pán generálny tajomník, máte slovo. Uh, vaša excelencia Martin Schulz, uh, predseda Európskeho parlamentu. Vaša excelencia pán Jean-Claude Juncker, uh, predseda Európskej komisie. Vaša excelencia pán Ivan Korčok, predsedníctvo rady. Pani, vaša excelencia Ségolène Royal, prezidentka COP21, Vaša excelencia eh, eh, pán Ševčovič, zodpovedný za energetickú úniu, eh, vaša excelencia Miguel Arias Kalniete, komisár pre klimatické zmeny, energetiku, vaša excelencia Giovanni Lavia, predseda výboru pre životné prostredie, vážení členovia Európskeho parlamentu, vaše excelencie, vážení ministri, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou ako generálneho tajomníka Organizácie spojených národov ujať sa tejto príležitosti a opäť e, sa prihovoriť e, váženým členom Európskeho parlamentu. Ďakujem za túto príležitosť. Pôvodne som neplánoval prísť do Štrásburgu, ale e, zmenil som moje cestovné plány, aby som sa vám mohol prihovoriť v to, to významnom momente a prijal som tým pozvanie e, predsedu Európskeho parlamentu Martina e, Šulca, pretože ide o dôležitú ratifikáciu zo strany Európskej e, únie. Veľmi si vážim vaše literstvo a vašu zaangažovanosť. Európa má veľmi dlhú isté históriu angažovania sa v oblasti boja proti klimatickým zmenám vaše krajiny, e, ktoré sú členskými krajinami EÚ, e, preukázali, že nie len uznávate závažnosť e, tejto hrozby, ale že ste aj pripravení využiť príležitosť, ktorú to sebou prináša, vytvoriť trvalé udržateľnejšie hospodárstva a stabilnejšie a zdravšie spoločnosti. chcel, eh, eh, chcel, by som eh, vyjadriť dôležitosť, že podporiť mechanizmus pre vytváranie čistej energie. Dnes máte ďalšiu príležitosť preukáža, preukázať líderstvo v oblasti ochrany životného prostredia Um, prosím, podporte rýchlu ratifikáciu Parížskej dohody. Toto umožní Európskej únii a jej členským štátom uložiť ratifikačnú eh, listinu eh, v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku. To je eh, veľmi významný krok pre každú medzinárodnú dohodu a eh, bolo by to naozaj významné pre dohodu, ktorá sa venuje jednému z najkomplexnejších eh, problémov, ktorým čelíme v dnešnej dobe. V posledných týždňoch sa to znamenali veľký pohyb na celosvetovej úrovni, pokiaľ ide o úsilie, aby dohoda začala platiť ešte tento rok. 31 eh, eh, krajín eh, sa pripojilo k dohode na podujatí na vysokej úrovni, ktorému som predsedal v OSN 21. septembra. Dvaja najväčší E, tvorcovia e, e, emisí Čína, USA sa tiež už pripojili, ratifikovali dohodu a chcel by som poďakovať ich vládam za vodcovstvo, ktoré tým prejavili. Tým sa umožňuje vlastne prekonať strop, ktorý je potrebný na to, aby dohoda vstúpila do platnosti. K dnešnému dňu je dohoda ratifikovaná 62 krajinami. Eh, dámy a páni, rešpektujem jedinečný eh, postup rozhodovania v Európskej únii. Zároveň vítam rozhodnutie eh, Rady ministrov pre životné prostredie 30. septembra začať s zrýchleným postupom ktorý by umožňoval eh, krajinám, aby eh, svoju ratifikáciu, ratifikačné listiny poslali priamo eh, do OSN v New Yorku, aby sa nám rýchlo podarilo prekročiť ten strop 55 Teraz máte príležitosť pomôcť tvoriť históriu a prispieť k lepšej budúcnosti. Viem si predstaviť lepší spôsob než zabezpečenia E, správneho dedičstva pre Parísku dohodu, než e, prispieť k rýchlej ratifikácii. E, ide o kroky, ktoré sú potrebné zo strany najsilnejších krajín a aj tých najzraniteľnejších. A ide tu aj obnovenie záväzku, zaangažovania Európskej únie, ide tu aj o obhajenie európskej identity, a e, ďalšie konkrétne kroky na e, ceste k e, ekonomike, ktorá by bola odolná klimatickým zmenám, ktorá by bola nízkouhlíková a prispela by k nášmu cieľu, aby sa klíma neoteplila viac než 2 stupne a znižoval, znižoval sa klimatický dopad v mene ľudstva a pre budúce generácie vás vyzývam, aby ste podporili rýchlu ratifikáciu Parížskej dohody. Pán predseda, vážení členovia parlamentu, vážené excelencie, e, v tomto e, významnom e, čase urobme historické kroky v čase, kedy čelíme veľmi veľa výzvam. Ukážme, že sme zomknutí, pokiaľ ide o najväčšiu výzvu zo všetkých toto je naša príležitosť zasadiť sa za spravodlivejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre nás všetkých tu eh, na tejto planéte. Využíme túto príležitosť eh, a ukážme, že stojíme za hodnotami našej organizácie. Vaša excelencie, pán predseda, vážení členovia parlamentu, eh, vážení ministri, ako možno viete, môj mandát e, generálneho e, tajomníka sa skončí e, na konci tohto roka. Vtedy ukončím moje pôsobenie v tejto funkcii. Bola to pre mňa veľká česť môcť slúžiť tejto vzácnej organizácii a úzko spolupracovať s Európskou úniou a s Európskym parlamentom. Chcem by som vyjažiť túto príležitosť na to, aby som vyjadril moju hlbokú vďaku za e, všetku vašu silnú e, podporu, e, ktorú ste mi poskytovali mne aj OSN v posledných desiatich rokoch. Verím, že EÚ bude naďalej viesť a podporovať OSN pri jej cieľoch ako trvodržateľný rozvoj a dlhodobý mier vo svete. Ďakujem a kračajme spolu pri e, budovaní lepšieho e, sveta e, pre všetkých. Rátam s vašim vodcovstvom v tomto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník, dámy a páni. Teraz by sme prešli k eh, postupu eh, hlasovania. Na začiatku eh, popíšem postup, ako budeme pokračovať, postupovať. Najprv sa vyjadria predsedovia jednotlivých politických skupín a vysvetlia postup svojich skupín. Potom bude mať slovo predseda komisie aj predseda rady. A potom na záver budem, eh, udelím slovo spravodajcovi a predsedovi eh, Výboru pre životné prostredie Giovannimu eh, Laviovi a nasledovať bude menovité hlasovanie v prípade prijatia. Ratifikačný postup sa pre Európsky parlament končí. Nasledovať bude E, e, podpis e, listu, ktorý postupíme prezidentovi rady. Jeho kopiu dostanú generálny tajomník OSN, predseda komisie aj rady a týmto rada bude môcť splniť potrebné predpoklady na to, aby sa mohla ratifikačná listina uložiť v New Yorku a tým by sme splnili, teda prekročili strop 55 a tým by sme vytvorili základný predpoklad dnes, aby e, sa aby Paríska dohoda vstúpila do platnosti. Predseda komisie rady pani Segun e, Royal aj e, pán Lavia. Chcel by som ich týmto poprosiť, aby ma sprevádzali pri eh, podpise na, eh, teda v mene vyjadrení predsedov politických skupín má teraz eh, slovo pán Weber. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený generálny tajomník, vítajte v prvom rade v Európskom parlamente. Chcem povedať aj, že my sa vám chceme poďakovať za prácu, ktorú ste spravili pre svet a aj v spolupráci s Európou za uplynulých 10 rokov. Vážení kolegovia, kolegyne, je to asi hlavná téma boj proti klimatickým zmenám našej politickej generácie a preto dnešný deň je historický. Európania môžu byť náň pyšní, pretože my sme eh, líderským kontinentom v týchto otázkach. Bez líderstva Európy by táto dohoda neuzrala e, svetlo sveta a e, my sme boli jednotní, my sme hovorili jedným hlasom ako Európania a mohli sme sa rozhodovať pri týchto globálnych otázkach. Svedčí to o tom, čo sme my, Európania, schopní. My musíme teraz po podpísaní aj konať, teda musia byť splnené sluby a vážení kolegovia, kolegyne, za moju e, politickú skupinu chcem povedať, že podľa nás e, globálne problémy potrebujú globálne riešenia. Napriek e, populistickej vlne na celom svete môžeme dokázať, že svet je schopný reagovať na globálne otázky, mnohé otázky a problémy sa takto dajú vyriešiť a dnes je optimistický deň, svedčí o tom, že sme schopní prinášať aj riešenia. Takže ide o veľmi dobrý deň. Ďakujem pekne. Za socialistov a demokratov pán Peterle. Čo? Eh, vážený pán predseda, eh, pani Segon Riel, pán, eh, pán Kimun, ďakujem veľmi pekne za vaše desaťročné úsilie a za váš prejav. Vážime si ho Európa. Dnes konečne je takou Európou, ktorú si želáme. Neuzatvára sa do seba, ale je verná svojej najdôležitejšej misii, teda starať sa o blaho ľudí, e, snaží sa e, slúžiť e, svojmu cieľu zlepšovať životy svojich občanov. Dnes je pred nami historická zodpovednosť. Chopíme sa, ale mali by sme urobiť viac, musíme si dať ešte aj, stanoviť ešte aj ďalšie ciele. To, na čom sme sa dohodli, to, čo je napísané, to, čo je na papieri, to sa musí aj zrealizovať Naša zem vznikla miliardy e, rokov skôr, než e, na nej začali žiť ľudia. Nepatrí nám. My patríme e, jej a našou povinnosťou je chrániť ju a odovzdávať ju našim deťom. Ďakujem. Za EKR pán Messerschmidt. Ďakujem pekne, pán predseda. Je jasné, že minulopiatková dohoda urýchli ratifikáciu tejto parížskej dohody a teraz je jasná cesta aj pre Európsky parlament, ktorý musí e, formálne dať súhlas sú tu aj národné e, kontribúcie, na tom sa dohodlo 187 krajín a bude to súčasť globálneho úsilia. EKR preto súhlasí, že vďaka ratifikácii sa EÚ e pridá k Číne, USA a ďalším krajinám, ktoré už ratifikovali dohodu. Takže Parížska dohoda bude právne záväzná do konca tohto roka vďaka tomu. E, je to dôležité pre všetkých aktérov, či už investorov, podniky, občianskú spoločnosť a všetkých Eh, politických aktérov. Eh, je to jasné z tých 189 národných klimatických plánov, ktoré už boli predložené. Takže mali by sme myslieť na to, že eh, toto je iba ratifikácia dohody a uvidíme, ako európske vlády budú realizovať tie sluby, ku ktorým sa zaviazali. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za zjednotenú lavicu pani Cimer. pardon, za liberálov, ešte predtým pán Ferhovštát a potom pani Cimer za zjednotenú Lavicu. pán Ferhovštát. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený generálny tajomník. V prvom rade ďakujeme za tých 10 rokov a vítam aj pani e, predsedničku Ruajal. Som e, rád, že ste si našli cestu do nášho parlamentu. Máte tam ešte jednu pozvánku, e, ale dúfam, že cestu už tým pádom poznáte k nám. Vážení kolegovia, kolegyne, Parížská dohoda COP21 to je historický moment a a ja si myslím, že je to tak historické ako e, univerzálne prehlásenie e, o ľudských právach zo 48. tak ako v 48. COP21 v súčasnosti dokazuje, že multilateralizmus e, funguje a celosvetová správa našej planety to nie je iba sen, ako niektorí hovoria, Dokazuje to aj to, že my ako Európa môžeme e, svet e, nasmerovať správnym smerom a že sme silnejší spolu. Vážený pán generálny tajomník, a je to veľký e, rozdiel oproti tomu, čo sa deje v meste Alep. Civili sú zabití, zabití bombardujú sa nemocnice, slepá ulička, čo sa týka vzťahov Ruska a USA. Ja by som povedal, že dokonca e, zlyhala e, asi bezpečnostná logika Bezpečnostnej rady po studenej vojne. vojne. Čiže COP21 a Parížská dohoda svedčia presne o opaku, a teda, že medzinárodné spoločenstvo a Európa môžu konať zodpovedne a teda, že multilateralizmus je cestou v predaj pre budúce generácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ferhovštad. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, že som e, na vás e, zabudol na chvíľku, ale teraz za zjednotenú lavicu pani Cimer. Vážený pán predseda, ja som e, ochotná v budúcnosti vystúpiť ako prvá za našu politickú skupinu. Môžeme to tak zaviesť. Vážený pán Ban Ki-moon, aj v mene mojej politickej skupine vás srdečne vítam. Je to pre nás veľká česť. Boj proti klimatickým zmenám je e, globálnou výzvou, na tom sa všetci zhodneme. Vytvoriť záväzný rámec na zníženie e, skleníkových plynov e, my rozumieme dnešné rozhodnutie a dnešný akt ako akýsi začiatok. Nemôžeme ostať stáť na mieste, musíme E, sa zamyslieť nad tým, ako žijeme, ako e, vyrábame, ako spotrebúvame. E, samotný kapitalizmus nestačí, my musíme o tom hovoriť, ako spoločne zvládneme túto zodpovednosť ako zaručíme, že naše životné prostredie, sociálne spoločenstvo, aj súžitie so zvieratami sa dá udržateľne zmeniť. A preto mám ešte raz túto výzvu a síce, že ciele EÚ, čo sa týka zníženia skleníkových plynov, tie nestačia 4 eurá za tonu eh, CO2, eh, to nestačí, takže musíme spolu spraviť viac. Za to sme spoločne zodpovední, my sme eh, k dispozícii, o to sa chceme zasadiť, pretože ide aj o budúci život našich detí. Teraz za zelených pani predsednička eh, Harms. Vážený pán generálny tajomník Ban Ki-moon, práve preto, že si myslím, že aj vám eh, krváca srdce každý deň, keď sa pozeráte na dianie v Sýrii a preto chcem vám aj Spojeným národom zablahoželať, zablahoželať k niečomu, čo sa podarilo pretože to sa o Parížskej dohode naozaj dá povedať to sa dá povedať teraz aj o ratifikačnom procese. Som hlboko presvedčená, že táto dohoda pre e, medzinárodnú ochranu klímy je e, významná, ale významné je to aj pre Spojené národy, ktoré e, do konca tohto roka ešte máte po svojou taktovkou. Ja vám želám, aby sa vám podarilo niečo aj vo vzťahu so Sýriou a s mestom Alep. Pani Ruajal, my ako zelení v Európskej únii očakávame to, že rada teraz bude schopná nielen rozhodovať v rámci ratifikačného procesu, ale aj schopná konať e, a ambiciózna. EÚ má všetky technológie k dispozícii, môže inak e, vyrábať energiu, inak e, organizovať dopravu, a prepravu, ale naozaj mm, nemôžeme už otáľať, musíme sa do toho pustiť. E, tie dôkazy, ktoré sú dnes jasné, e, a takúto rozhodnosť potrebujeme aj e, na špici politickej špici EÚ. To, čo robíme v Európe, ako vyrábame, aj e, vo zvyšku priemyselného sveta, to je rozhodujúce aj pre ľudí mimo EÚ, nielen e, dnes, ale aj e, v nadchádzajúcich mesiacoch. Klimatické zmeny sú veľkou výzvou a EÚ možno, že nebola dostatočne ambiciozná v minulosti, ale to už sa zmení. Ďakujem za EFTD. Teraz pán Pedicini. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Aj my sme spokojní s ratifikáciou EÚ Parískej dohody. Je to potrebný, e, významný e, krok, ale obávame sa, že nepostačí. Ide o prvý krok na tejto dlhej ceste, e, ktorá musí ísť cestou nových e, konkrétnych e, rozhodnutí a zmien v nasledujúcich desaťročiach. Kristiana Figueres o tom hovorí, je potrebné urobiť potrebné zmeny, veľké zmeny v nasledujúcich 5 rokoch, inak tu e, bude veľmi trpieť veľká časť e, ľudstva na chudoby, pretože doteraz sme tu mali absurdný e, model vychádzajúci z neobmedzeného rastu a preto sme mali obmedzený počet surovín môj 9-ročný syn mi prednedávnom povedal, otecko, ale ak budeme e, e, rásť stále bez prestávky, e, o čo si potom buchneme hlavu. Pozrajme sa na svet trošku aj očami detí a pochopíme jeho nedokonalosti. ENF. ENF pán predseda de Graaf. what they want to do čo chceme spraviť pri klimatických zmenách. EÚ e s tým nič nemá, ani by nemala ratifikovať túto dohodu. E, vidím tu šťastné tváre, pretože kvôli ide o tzv. historický moment. Tomu rozumiem, pretože e, veľký vplyv EÚ je zjavný. Ale dohoda je proti rozvojovým krajinám. Dopady nie sú jasné a veľkú cenu budú znášať občania. Elita sa smeje, medlí si ruky, pretože budú ťažiť z tohto eh, akčného plánu, ale tvrdopracujúci občania eh, budú čoskoro platiť viac za elektrínu, eh, dopravu a tak ďalej. Je to hanba EÚ e, píšne ratifikuje túto dohodu, ale ja tu vidím iba jeden svetlý bod a síce, že členské krajiny e, môžu alebo nemusia plniť túto dohodu. A to je pozitívne. Teraz e, pán Balco za nezaradených. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr!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 Počujete ma? No, vážený pán predseda, vážený pán generálny tajomník, eh, na dnešnom programe je slávnostné zasadnutie, avšak ide o veľmi dôležitú obsahovú otázku. Európska únia stojí krátko pred tým, pred ratifikáciou tohto, tohto tejto dohody. Mnoho krajín to už ratifikovalo, vrátanie Maďarska, ale stále je to veľmi dôležitý krok. Členské štáty Európskej únie zohrávali dôležitú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Majú formulovali ste ambiciozne ciele, no a tieto ste aj splnili. Keď ide o boj o ambiciozne ciele, rád by som povedal dve veci. My nesieme zodpovednosť za európskych občanov a európske hospodárstvo. Ide o čoraz radikálnejšie kroky a treba zohľadniť, že Európa zodpovedala za 10 emisí a nejde o zníženie emisí, ale o ich prenesenie. My musíme toto zohľadniť, aby európske hospodárstvo zostalo konkurencieschopné. Niečo veľmi dôležité e, v dohode je, že je právne záväzná. Európska únia však musí e, aj aplikovať. Je nepripustné, aby USA ako jeden z najväčších znečisťovateľov tie budú tiež sledovať svoje záujmy a každý musí zohrať svoju úlohu. Ďakujem pekne. Za komisiu teraz vystúpi pán predseda Juncker. Vážený pán predseda. Vážený generálny tajomník, Európa dnes dokázala, že je schopná veľkých vecí, keď eh, spojí svoje e, sily ale táto parížská dohoda e, neprišla od nikiaľ. E, najlepší z nás museli k tomu prispieť a ja preto chcem e, vzdať hold prezidentovi Francúzska, Holandovi, predchádzajúcemu ministrovi zahraničných vecí, pánovi Fabisovi aj pani Royal, pretože oni sa naozaj o to výrazne zasadili a pripomínala, pripomínala, pripomínali nám, že musíme e, dohodu ratifikovať. Pred rokom som povedal, že EÚ nepodpíše len e, hociakú dohodu, ale musí byť ambiciozná, solidná a právne záväzná. Mm, tak sa dnes aj stalo. Takže máme to šťastie, že e, sme svetkom historického momentu. A pánovi de Graf chcem povedať, že to nie je ani prvý, ani posledný krát, čo e, ste možno premeškali vaše stretnutie s dejinami, ale dejiny idú dopredu, pretože ide o to, nechcem síce zniesť pateticky, ale staráme sa o jednu z veľkých otázok ľudstva. Máme na zodpovednosti aj budúcnosť a sme pyšní, že sme spravili to, čo sme spravili. A za predsedníctvo rady teraz vystúpi pán Korčok. Nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený generálny tajomník OSN, vážené poslankyne poslanci, na úvod by som rád vyjadril našu vďaku a ocenenie za to líderstvo, líderstvo ktoré ste vy, generálny tajomník OSN, ukázali v rámci našich spoločných snách dohodnúť sa, prijatia ambicióznu parížskú dohodu a, a ďakujem vám aj za roky vašej služby medzinárodnému spoločenstvu. Ako generálny tajomník OSN dnes Európska únia skutočne potvrdzuje e, svoju snahu prispieť k boji proti klimatickým zmenám. Dovolte mi preto poďakovať Európskemu parlamentu, Európskej komisii za príspevok a spoluprácu a vám, pani predsedníčka, za vaše odhodlanie a snahy zaistiť rýchlu ratifikáciu Parížskej dohody. Tento záväzok je tiež o našej dôveryhodnosti, zodpovednosti a úlohe, ktorú Európska únia zohráva na globálnej scéne. Európska únia už veľmi dlho pracuje na to, aby sa vytvorila nová klimatická dohoda a a bolo to prijaté minulý rok v Paríži a tvrdo sme pracovali na zabezpečení, aby sme zabezpečili podporu na rade minulý týždeň, podporu členských štátov pri ratifikácii Parískej dohody. Ja som rád, že dnes sa ešte rada formálne príjme rozhodnutie o ratifikácii a chcel by som vás všetkých uistiť v mene predsedníctva, že od dnes začneme sa venovať jej implementácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Korčok. Teraz prejdeme k hlasovaniu. No a najskôr dostane slovo spravodajca a predseda výboru pre životné prostredie, pán Giovanni Lavia. Secretary General of United Nations. Vážený pán generálny tajomník OSN, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, ja ako predseda výboru Envy a spravodajca som hrdý na to, že môžem odporučiť eh, parlamentu podporiť ratifikáciu eh, Parížskej dohody EÚ pred 20 rokmi eh, pochovaný kiotský protokol v americkom senáte. Odvtedy USA vedie kroky a EÚ a tiež to dopracovala na tom, aby Paríska dohoda bola úspechom. Ja by som chcel povedať, že Paríska dohoda vstúpi do platnosti e, v Dome európskych občanov. A je to historický moment a je to výsledok vynikajúcej spolupráce. Poslanci Európskeho parlamentu, národných parlamentov, Európske e, členské štáty, predsedníctvo Rady Európska komisia sa to snažili, aby som chcel uznať e, prácu komisára Kaneteho, s ktorým som v tom, počas tohto procesu bol v neustálom kontakte. Dnešné hlasovanie ukazuje, že Európska únia plní svoje sluby. My musíme a ďalším generáciám, generáciám nechať svet, ktorý je stabilnejší, prosperujúci, čistejšiu a zdravšiu planetu. Dnes sa k tomu približujeme. Dnes a, eh, to skutočne dokážeme. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k hlasovaniu o odporúčaní a uznesenia a rozhodnutia rady o dojde prijatej rámci OSN boji proti klimatickým zmenám uzavreté v Paríži v mene Európskej únie. Otváram menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. haben alle Abgeordneten. Hlasovali všetci poslanci. Je to tak. Hlasovanie je týmto ukončené. 679 odovzdaných hlasov. Za hlasovalo 610 poslancov. 610 to 38. Proti hlasovalo 38 poslancov a 31 sa zdržalo. A ja môžem skonštatovať, že parlament túto dohodu schválil. années <laughs> before. ja, ja. Voilà. Merci beaucoup. Vielen Dank. So. Okay. <laughs> mm. <laughs>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 Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Ďakujem pekne za jasnú väčšinu a vašu podporu a ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí sa podielali na tomto rýchlom procese odsúhlasenia ja by som sa vo vašom mene chcel poďakovať aj generálnemu tajomníkovi OSN, Banky Múnovi, nielen za jeho prítomnosť dnes, ale, ale tak ako to povedali aj mnohí z vás, z vás za vynikajúcu prácu za ostatných 10 rokov a na a tie zostávajúce týždne veľa úspechov a rovnako jemu osobne želáme nielen veľa úspešných rokov, ale vyjadrujeme veľkú vďaku a úctu za vynikajúci výkon v pozícii generálneho tajomníka v dramatických a turbulentných časoch. Ďakujeme pekne. Ďakujem.